Dámy a páni, začneme. Vidím, že je čoraz ťažšie pre nás začasť, začasť na čas. To nie je dobré, pretože takto vlastne vyhadzujeme peniaze parlamentu von oknom, pretože platíme našich výborných tlmočníkov 15 minút za nič. Takže aby sme dodržali teda všetky naše zásady v parlamente a to, čo nás všetkých ako členov rozpočtového výboru zaujíma. Mali by sme začať o tretej, pretože takto máme naplánovaný náš začiatok. Takže naša spravodajkynia je tu, koordinátori sú tu, tí najdôležitejší členovia rozpočtového výboru sú tiež tu, čiže začníme. Kobu News e, ste videli náš program. Ak teda nie sú žiadne pripomienky, tak považujeme e, náš program za prijatý. Bo číslo 2, oznámenia predsedu. Tak v Kobu News máte zoznam disponibilných jazykov. Naša práca sa vysiela cez internet, cez webstream. Nevidím to malé svetelko na kamere, ktoré by malo byť zapnuté, ale predpokladám, že sme v éteri aj bez toho svetelka. Chcem vám ešte povedať, že pokiaľ ide o finančné nariadenie o vonkajšej službe EÚ, tak po hlasovaní zo spoločného stretnutia, ktoré sme mali s výborom pre rozpočtovú kontrolu. Naši dvaja spoluspravodajcovia, pani Gresle za výbor e, pre rozpočet a pán Rivelin pre rozpočtovú kontrolu, začali rokovať s belgickým predsedníctvom rady, aby sa dosiahla e, dohoda v prvom čítaní, tak ako sme to naplánovali minulý týždeň Rokovania pokročili dostatočne, aby sme tento bod mohli dať na program trialógu, ktorý sa uskutoční 11. oktobra, čiže na budúci týždeň. Ak všetko dobre pôjde, tak by sme mohli predložiť toto nariadenie do prvého a jediného čítania v druhej plenárke. Potom sú tam nejaké opravy v Kobu News bod číslo 6 programu. Tento bod číslo 6 technické prispôsobenia. To sa týka agendy GNI. Je to veľmi technický bod o prispôsobení zdrojov spojených s opravným rozpočtom spravodajky Spravodajca je Reimer Böge, nie Barbara Matera. On teda ona ho nahradila v niektorých bodoch, ale nie vo všetkých. A tento bod inak bude teda odložený. Takže toľko k bodu číslo 2. No a teraz chcem povedať, že pokiaľ ide o bod číslo 3, schválenie zápisnice z predošlých stretnutí. Toto nemáme, čiže môžeme to prejsť. A teraz k stretnutiu v tomto týždni. Takže dnes popoludní ukončíme tie zvyšky z hlasovania o rozpočte 2001, 2011, eh, pardon, takže spravodajcovia nás budú informovať. No a zajtra ráno vám navrhujem, aby sme zmenili harmonogram, ktorý máme naplánovaný a v podstate zajtra ráno o 8.30 bude konferencia predsedov politických skupín parlamentu. Táto konferencia bude hovoriť o rozpočtových problémoch EÚ. E Je to po tretí krát, kedy konferencia predsedov hovorí o tejto téme. No a pozvala našich dvoch spravodajcov táto konferencia, teda Sidoniu a Helgu Trupel a teda aj mňa ako predsedu rozpočtového výboru. Bolo nám povedané, že konferencia predsedov chce, aby hlasovanie o rozpočte 2011 bolo politickým bodom a bolo prepojené s problémom budúcnosti európskeho rozpočtu a financovania európskych politík zo strednodobého hľadiska teda na zároveň na strane nevyhnutných výdavkov pre tieto politiky, teda no, to sú nové kompetencie vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, potom adaptácia e, stropov finančného výhľadu viacročného e, plánu, ktorý platí. To je to známe, tá strednodobá revízia, o ktorej sme hovorili veľakrát hlavne počas poslednej správy BG, o ktorej sme hlasovali na poslednej plenárke, a na druhej strane príjmov otvorenie diskusie o vlastných o Ďalšia téma, kde rozpočtový výbor pracuje už roky. Čiže konferencia predsedov chce analyzovať, ako Európsky parlament pri skúmaní a pri hlasovaní o rozpočte rok 2011 by mohol presvedčiť radu keď hovorím rada, tak či je to rada ministrov, alebo je to Európska rada. Teda akceptovať, že sa otvorí diskusia o budúcnosti európskych financií. Ako toto urobiť? To je politický problém, aj technický problém. Takže zajtra ráno od 8.30 do 10.00 konferencia predsedov bude hovoriť o tomto probléme so spravodajcami budeme hovoriť o stave našej práce a pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sme navrhli na e, plnárke k, roku, k rozpočtu 2011. To je výlučne teda tento bod, rozpočet 2011. A uvidíme, aké sú stanoviská, orientácie a možno nejaké usmernenia, e, ktoré zaujme konferencia predsedov. No a potom odložíme z 9. na 10. otvorenie prác E, výboru pre rozpočet. Čiže zajtra ráno začne tento výbor pracovať o 10. Potrebujeme hodinu, aby sme informovali in kamera o tom, čo sa rozhodne na konferencie predsedov, čiže tam budú len členovia rozpočtového výboru a pre zástupcov ostatných inštitúcií a všetkých divákov a všetkých, ktorých zaujíma naša práca, aj pre e, webstream. Otvoríme dvere našej sály formálne o 11. O 11. teda sa vrátime k formálnemu programu, ktorý sme práve schválili. A poslednému hlasovaniu, ak sa nám nepodarí dnes popoludní všetko hlasovanie skončiť. Takže takto navrhujeme, aby sme zorganizovali náš program, vediac, že e, následne v týždni máme nové stretnutie, to bude v štvrtok popoludní po miniplenárke. Tradičné stretnutie vo štvrtok popoludní po miniplenárke čo je stretnutie, počas ktorého budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bude predlo- ktoré bude predložené na plenárku a zároveň o pozmenujúcich návrhoch k rozpočtu 2011 s cieľom, a to hovorím pre našich nových členov, aby sme vysvetlili ostatným inštitúciám a verejnej mienke zmysel pozmeňujúcich návrhov, ktoré odhlasujeme. Termín pre prekladanie pozmenujúcich návrhov tohto návrhu uznesenia bol dnes dopoludne, ale samozrejme vždy je tu možnosť, aby spravodajcovia prezentovali kompromisné pozmenujúce návrhy, vrátane toho, čo sa povie prípadne zajtra na konferencii predsedov a potom na stretnutí výboru pre rozpočet, aby sa zobralo do úvahy všetko, čo sa povie počas stretnutia konferencie predsedov. Takže toľko k programu na tento týždeň. Sú k tomu nejaké pripomienky alebo otázky? Ak nie, tak vám ďakujem a môžeme prejsť k bodu číslo 4 dnešného programu. To je Koniec preskúmania návrhu rozpočtu 2011, posledné hlasovanie, ktoré potrebujeme a náš spravodajca nám povie, aké menu sa nám tu navrhuje. Takže Sidonia, máte slovo. Ďakujem, pani prevodničonci. Ďakujem, pán predseda. V minulom týždni, tak ako ste spomínalo, nám zostalo niekoľko vecí, ktoré sú z jednej strany ešte neodhlasovanými eh, zvýškami a eh, ďalej sú tu niektoré záležitosti, ktoré si musíme ešte z minulého týždňa vyjasniť, ktoré nám zostali. V tom dokumente, ktorý som vám rozdal, ten eh, dokument 4 RAP, druhá časť, tu predstavujeme tie linky, o ktorých eh, máme dnes hlasovať a možno, že viem krátko by som predstavila, o čo eh, tam ide. Čo sa týka na strane 2 tohto dokumentu, tento sa týka kategórie 4. Len aby sme si pripomenuli, minulý týždeň sme získali veľmi um, ťažko dohodnutý kompromis, čo sa týka časti kategórie 4, ale nemali by sme ešte technicky e, hotovú tabulku, aby sme o nej hlasovali. Takže e, teraz sa bude o tom hlasovať. To znamená, že to sú tie časti rozpočtu, o ktorom sme nehlasovali minulý týždeň a navrhovala by som, aby sme hlasovali unblock, teda všetky naraz. Druhá otázka, ktorú by sme mali dnes vyriešiť, sa týka moje, uh, môjho pozmeňovacie návrhu 3000, takže 3.00, ktorá je súčasťou kompromisu v kategórii 1A a to je, a to je pozmeňovací návrh týkajúci sa eh, časti ITER. Táto, tento môj mm, návrh eh, sa týka 45 miliónov, ale nakoľko sa zmenil kompromis s, e, prepojený s pilotnými návrhmi z 2 miliónov na ktoré boli potrebné na takéto projekty dodatočne, tak by som navrhovala, aby sme zostali v tej marži, a, a, takže by sme to príjmali na 47 miliónov. aby sa, dokr- áno, aby sa to skrátilo do 47 miliónov. Potom na ďalšej strane je pozmeňací návrh z minulého týždňa. Ja neviem, či sme už pripravení, aby sme to prijali. To sú pozmeňovacie návrhy týkajúce sa Európskej vonkajšej služby a naši kolegovia z zahraničného výboru o to požiadali a týkajú sa dodatočných podmienok, ktoré vynakladáme my ako parlament na vysokého predstaviteľa um, zahraničnej služby um, Európskej únie, tak aby mohli fungovať. Jedna z týchto rezerv sa týka, jedna e, tá rezerva je tzv. veľká rezerva, to je 18 miliónov 600 tisíc eur táto sa týka celej sumy, eh, ktorá eh, je stanovená pre eh, zahraničnú službu EÚ a druhá je a druhá menšia suma sa týka DigiRelex. Mhm. Potom tu máme ešte dodatočnú otázku, ktorá ešte nie je dnes pripravená, ešte si vyžaduje politickú diskusiu na úrovni koordinátorov. To sú možno pilotné projekty a prípravné akcie. Možno pár slov. Celé kvóty, ktoré sme mali v minulom e, týždni, e, toto si musíme ešte remyslieť, pretože sa hovorí, že e, časť, nevyužitú časť z prijatých projektov by sa mohla preniesť do pripravaných projektov. O tom sme diskutovali minulý týždeň a ja dúfam, že sa, sa nám podarí dosiahnuť dnes popoludní na, na stretnutí koordinátorov konsenzus tak, aby sme to zajtra do poludnia mohli dať na hlasovanie. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Très bien, je vous remercie. Alors, donc... Ďakujem, v poriadku. Takže myslím, že sa nám podarí napredovať celkom rýchlo. Takže prvé hlasovanie unblock k, od, k tej skupine 4 alebo k rubrike 4. Goran. Uh, By som chcel položiť otázku nie k tomuto, ale k niečomu inému. Možno som uh, niečo nezachytil, čo si Donia povedala, pretože som sa rozprával s, s mojimi kolegami. Dve rezervy na vonkajšiu službu EÚ. Tu je nové znenie, ktoré som dostal. K tomu sa ešte vrátime? Áno, k tomu sa vrátime, hovorí pán predseda. Uh, to sú pozmenujúce návrhy, kompromisné pozmenujúce návrhy a spravodajca nám povie, čo si o tom myslí a potom sa k tomu vyjadríme. Ale momentálne, ak všetci súhlasia, tak e, k tabulke kategórie 4 toto je tabuľka, ktorá upresňuje riadok poriadku modality politickej dohody z minulého týždňa o úsporách ktoré sa majú urobiť. Má sa to rozdeliť za, medzi banánom a ICA, ICI na druhej strane, aby sme financovali naše priority z kategórii 4 a zároveň dodržali náš strop. Takže predtým poprosím, aby výbor potvrdil súhlas s týmto rozdelením a dávam teda slovo pánovi Portašovi. Obrigado, Presidente. Era só para fazer uma pergunta à, à relatora. Porque... Ďakujem pekne. Kvôli tejto správe, o ktorej máme teraz diskutovať, som mal pocit, že obsah tej správy bol trošku odlišný ako to, čo sa tu navrhuje. Takže mám takéto pochybnosti. Pokiaľ ide o program pre Afganistan, tak čo sa tu presne plánuje, pretože ja si na to presne nespomínam. Mal som ten dojem, že sme navrhli nejaké iné e, zníženia tých e, finančných objemov. Ďakujem vám žiadne ďalšie otázky na spravodajcu. Pani spravodajkňa, mohli by ste reagovať na túto otázku? L'assistance makrofinancière. Makrofinančná pomoc. Pani spravodajkyňa. na túre. Ešte raz vám objasním charakter toho hlasovania. Minulý týždeň sa nám podarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť politický kompromis a, a Vypracovali sme v bloku e, rozpočtové linky, ktoré odrážajú tento kompromis. Tam bolo takisto e, zníženie na pomoc v Afganistane a tak ďalej, ale tieto 5, e, týchto 5 liniek, to sú tie, ktoré sme nestihli odhlasovať minulý týždeň, pretože sme ich nemali v takto v tabulke. To sa mne podarilo. Takže v podstate ide o to, aby, a vtedy sme požiadali, aby sa Eh, to, je, to hlasovanie preložené na tento týždeň o tejto časti. Takže to nejakým spôsobom sa netýka toho hlasovania minulý týždeň, ani ho nejako nemení. To sú dodatočné linky. V poriadku, takže pána Portaša to uspokojilo, takže môžeme dať teraz na hlasovanie potvrdenie teda tej tabulky k kategórii 4, to je na strane 2 nášho hlasovacieho zoznamu. Tak kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Blahoželám našej spravodajkyni a všetkým, ktorí na tomto pracovali, pretože toto bola kategória, ktorá bola tá najťažšia pre nás a je prijatá jednohlasne, jednomyselne, to je naozaj dojímavé. Takže teraz pokúsime sa v rovnakom duchu jednomyselnosti pokračovať. Ide o riadok ITER článok 082002. Keďže je to verejné stretnutie a dúfam, že sme na internete, hoci tu stále nevidím to červené svetielko, ale v sále sú osoby a v tejto sále z iných inštitúcií a novinári, ktorí môžu potvrdiť, že naša politická vôľa nie je taká, že chceme spochybniť program ITER. My sa snažíme aby bolo možné financovať naše priority. Tu už nie sme v kategórii 4, ale v kategórii 1A. Keď teda nastane finančná potreba pre každú politiku a pre každý program, ITER budeme, hovorili sme o tom viackrát v minulosti, či už išlo o pozmenujúci rozpočet na rok 2010 alebo 2011, 2012 a tak ďalej Takže je tu manevrovací priestor, ktorý chceme využiť. Náš spravodajca v súlade s tým, o čom sa minulý týždeň rozhodlo, upresnil, aké boli sumy, ktoré budeme potrebovať pre tento riadok, preto aby sme mohli financovať naše ostatné priority. dokumentoch máte tú sumu 45 miliónov, ale náš spravodajca nám hovorí, že potrebuje ďalšie 2 milióny. Čiže je to 47 miliónov. 47. Je to tak, pani spravodajkňa? Áno. Takže 47 miliónov to nám umožňuje dodržať náš strop a budeme mať e, pozitívnu maržu. Zostávame teda naďalej v tej dobrej pozícii No a táto dobrá pozícia, ktorej cena je 47 miliónov, kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržal sa? Jeden sa zdržal. Dva, dvaja. Takže tento riadok sme tým pádom prijali. Teraz prichádzame, áno, Helga. Because, um, maybe I was too... Ďakujem, pán predseda. Možno, že som sa prihlásila neskoro, alebo ste ma nevideli, ale chcem povedať jednu vec. Hlasovala som za túto redukciu, ale to neznamená, že my ako zelení sme plne spokojní s touto dohodou. Len to chcem zdôrazniť opäť. Nehlasovala som proti, ale môj názor je veľmi odlišný ako názor iných politických skupín, lebo si myslím, že v tejto situácii by sme nemali financovať takýto projekt takýto návrh. Len aby každý vedel, aký je môj názor. Sielga. Ďakujem, Helga. Už ste to povedali, ale samozrejme berieme to na vedomie za vašu skupinu. Týchto 45 miliónov to nie je maximum, ale minimum určitým spôsobom sa dá povedať. Ďakujem. Tak som to pochopil. Láslo Šurian. Uh, I... Chcem iba dodať, že si nemyslím, že je nejaká politická skupina, ktorá by bola spokojná s tými vecami, čo robíme, ale je to proste línia e, kompromisu a musíme byť flexibilní. Chcem iba povedať, že určite <laughs> ja osobne nie som spokojný s mnohými riešeniami, ale aj tak ich podporujem. Bien. Donc tout le monde... V poriadku, všetci sa vyjadrili k téme ITER. Žiadne ďalšie vysvetlenie hlasovania môžeme pristúpiť k dvom pozmenujúcim návrhom, ktorí majú čísla Joint AM číslo 1 a číslo 2. Týka sa to e, zahraničnej služby a je to vlastne, sú to pozmenujúce návrhy listu ktorý predložila Európska komisia. Týka sa to financovania a prostriedkov na fungovanie EEAS. To znamená, že keď príjmeme takéto pozmenujúce návrhy, len vtedy od tohto okamihu implicitne, to znamená, že my sme uh, sa zaoberali tým opravným listom a nemáme iné pozmeňujúce návrhy k opravnému listu, keď schválime tieto. Toto chcem upresniť. Je to evidentné, ale keby sme nedali žiadne pozmeňujúce návrhy, tak by nebolo jasné, či sme sa zaoberali opravným listom alebo nie. Keďže sme dali tieto dva pozmeňujúce návrhy, vyplýva z toho, že sme sa týmto listom zaoberali. O tomto probléme sme sa rozprávali už e, minulý týždeň e, rezervy v dvoch e, rozpočtových líniách o rozpočtové línie a EEAS. Hovorili sme o tom medzi koordinátormi na výbore pre rozpočet. Realizovali sa mnohé bilaterálne aj multilaterálne kontakty a vyvolalo to veľké emócie v komisii a takisto aj v zahraničnej službe na úrovni vysokých zástupcov, vysokého zástupcu. Ako predseda e, výboru pre rozpočet viem, že musím uľahčiť hľadanie riešenia. Čiže musíme nájsť znenie, ktoré korešponduje s tým, čo si želajú naši kolegovia z výboru AFET. Oni nám to viackrát povedali vo forme listu predsedu výboru AFET. A takisto musíme zohľadniť legitímne obavy vysokého zástupcu aj Európskej komisie v tom, čo je v rámci ich zodpovednosti vyplývajúcej zo zmluvy. Toto musíme všetko zosúľadiť s tými záväzkami, ktoré sme dostali v rámci e, kvadrilógu v Madride v júli keď došlo k dohode medzi parlamentom, komisiou, radou a vysokým zástupcom o štatúte a o spôsobe fungovania e, služby EEAS zahraničnej služby. V tomto duchu navrhujem, aby sme zľahka pozmenili znenie dvoch, e, a to formou dvoch pozmenujúcich návrhov. Takto, nasledovne tie pozmenujúce návrhy implicitne v tomto znení hovoria, že parlament má právo veta v určitých transferoch personálu alebo v otázkach niektorých nominácií. A toto mm, spochybňujú ostatné inštitúcie a preto navrhujem trošku zjemnejšiu formuláciu, kde by sme hovorili o potrebe zo strany ostatných inštitúcií, zo strany komisia vysokého zástupcu informovať predtým, než sa rozhodne o nomináciách a o transfere personálu, informovať parlament. Táto predbežná informácia musí byť daná parlamentu a iba za takej e, podmienky parlament môže zrušiť e, rezervu a preto navrhujeme túto e, formuláciu, ktorá vyjadruje viac e, rešpektu. Zdá sa mi, že, na, že to zohľadňuje aj dohodu dosiahnutú počas kvadrilógu, ale aj to takisto zohľadňuje zodpovednosť každej inštitúcie. Juran sa hlási. I think everybody uh, respects the efforts by the... Myslím, že každý rešpektuje predsedu, keď sa snaží e, vyriešiť túto veľmi citlivú otázku, ale ešte stále mám problémy s tým znením. Dostali sme dnes predpoludním list od e, troch členov výboru AFED. E, Pran Brock, Verhofstadt a Gualtieri, s nimi sme rokovali o tejto dohode a hovorí sa tam, o rezerve pre konzultácie o prioritách pre personál. Vy ste tam dali slova prior informing, informovanie o, e, vopred. Konzultácia si vyžaduje dialog a nie iba jednosmernú komunikáciu a keď si od týchto kolegov čítam list, oni ešte stále používajú znenie to be consulted, čiže konzultáciu. Chceli by sme dostať viac času, aby sme to preskúmali. Mohli by sme o tom možno rozprávať na stretnutí koordinátorov večera, hlasovať až zajtra. Je to veľmi citlivá politická otázka a potrebujeme si o tom pohovoriť s expertami. Bol by som rád, keby to bolo možné. Si, uh, Ak si koordinátori želajú ešte dostať čas, ja, ja si želám akceptovateľné riešenie pre všetkých. A nie sme pod nejakým extrémnym časovým tlakom. Ak sa domnievate, že potrebujete niekoľko hodín na consulting medzi sebou alebo s nejakými inými ľuďmi, ak si myslíte, že to uľahčí kompromis, tak v poriadku, súhlasím. Takže odložíme hlasovanie o týchto dvoch pozmeňujúcich návrhoch. Budeme o nich hlasovať zajtra predpoludím, zajtra ráno. Budeme na tom ešte eventuálne hovoriť na koordinátoroch. Pán Hartong, Mr. Hartong. Keďže je to odložené, tak ja sa vyjadrím zajtra. Ďakujeme. Takže to nám umožní postupovať rýchlejšie. Ďalej tu máme pozmeňovací návrh 2062 od e, kolegyne Helgy Trüppel. Helga. Je to pozmeňujúci návrh, ktorý som predložila v mene predsedníctva. Je to technická úprava povyšovania personálu, staff promotion. Myslím, že s tým nie sú žiadne problémy. Helga, sú nejaké otázky k pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja sa zdržali. Prijaté. Pokiaľ ide o prípravné opatrenia a pilotné projekty, ak si spomínate, minulý týždeň sme hlasovali o číslach, ale teraz máme určitý počet pripomienok, ktoré sú dôležité, pretože v niektorých e, prípadoch sme zlúčili rôzne pilotné projekty a to znamená, že v komentároch sa musia upresniť, e, ako sa bude financovať e, fuzionovaný projekt a my sme nahradili pilotné projekty tými rozpočtovými líniami. My potrebujeme mať pred sebou písomné znenie. Nemáme ešte písomné znenie, pozerám sa na spravodajcu. Dnes popoludním e, si to musíme objasniť, aby sme zajtra mohli dobre hlasovať. Bolo by dobre, keby sme maximálny počet rozpočtových línií zvládli on blok. Pani spravodajkyňa, vidíte to rovnako? Prečo nemôžeme hlasovať dnes? Pretože ukazuje, že tie úvahy sú takisto politicky veľmi uh, závažné a z, podľa môjho názoru uh, neviem, či by sme mali, uh, možno, že by sme mali Takže možno, že by sme to mali všetko teda nechať na koordinátorov a potom hlasovať v jednom bloku o všetkom zajtra ráno. No. Výborne. Do konca stretnutia dostaneme tú tabuľku. Budeme ju potrebovať, pretože je nutné, aby každý, eventuálne ak by došlo k problémom, aby sme o tom ešte mohli hovoriť na e, stretnutí koordinátorov. Inak odkladáme hlasovanie na zajtra. Ďakujem, myslím. Oui, nous, nous examinerons demain aussi Zajtra budeme takisto skúmať návrh pozmenujúceho e, návrhu od socialistov o daní na finančné transakcie. Joran Ferm chce okamžité hlasovanie, ale mne sa zdá, že to je súčasťou predstav alebo myšlienok, ktoré by mohli byť zaujímavé v kontextu v kontexte diskusie rozpočtu 2011 a ďalej. Čiže mohli by sme o tom diskutovať eventuálne ešte v súvislosti s inými pozmenujúcimi návrhmi. Juran. Yeah, uh, okay Ja si myslím, že je v poriadku, aby sme si to uh, nechali na zajtra. Je dôležité, aby sme o tomto diskutovali vo svetle výsledkov z konferencie predsedov zajtra, keď chcú prepojiť e, rozpočet 2011 s diskusiou o finančnom rámci a vlastných zdrojoch, takže tá daň z finančných transakcií by mala byť aspektom diskusie, čiže navrhujem, aby sme o tom hlasovali zajtra vo svetle e, výsledkov e, z konferencie predsedov. Ďakujem. Myslím, že je to rozumné aj v rámci tej pracovnej metódy je to dôležitý pozmenujúci návrh, ktorý sa odlišuje od tradičného hlasovania o rozpočte. Je to niečo mimo bežného rámca. Bod 4 sme teda vyriešili. Ešte nie. Joran ešte niečo chce povedať. Prepačte, že sa zase hlásim, ale máme výhradu k policajnej akadémii CEPOL, o tom sa nehlasovalo, rezerva pre CEPOL. Bolo to ohlasované? Áno? možno som sa teda pomýlil. Myslím, že sme mali ešte hovoriť o znení, ale možno sa milím. Pani spravodajkyňa? V podstate sme No, vo veci samotnej sme o tom nehlasovali, ale navrhla by som, aby o tom hovorila špecificky pani spravodajkňa, ktorá robila túto vec. Madame le rapporteur des agences. Ak keď mi pán predseda udeli slovo, tak veľmi rada áno. Um, my sme to hlasovali a hlavne sme um, takisto hovorili, že čo sa týka kontrolného výboru rozpočtového, chceme v tom spolupracovať a preto sme vôbec urobili, vytvorili túto rezervu a teraz s ňou chceme ísť do rozpočtu na rok 2011. Ale mali sme minulý týždeň v podstate technicky také prispôsobenie znenia textu podmienok na rozpustenie tejto rezervy. Toto som čítala, považovala som za správne, bolo to veľmi precízne že sme to formulovali ako takú všeobecnú nespokojnosť, neviem, bolo to veľmi precízne. A potom som to dala sekretariatu rozpočtového výboru, pretože som si myslela, že to je dôležité a oni to tam pridajú. Takže neviem, či máme o tom ešte raz konkrétne hlasovať o tomto, o, o tomto výbere slov. V podstate, čo sa mňa týka, je tá vec uh, vybavená. Ja som si to v hlave už aj odhakla. Ďakujem, Juta. Navrhujem, aby sme sa uistili o tom, že text je každému prístupný, že bude rozdaný a ak ešte bude nejaký problém, na stretnutí koordinátorov to ešte zanalýzujeme, ale chápem to tak, že v zásade je tu politická dohoda. Vy tam máte redakčný bod a musíme sa o uistiť, že Jora a ostatní koordinátori budú súhlasiť, ale inak nebude nutné doplňujúce hlasovanie. A teraz prejdeme na bod 5 programu rokovania. Ak je naša spravodajkyňa pripravená, môžeme pristúpiť k výmene názorov o bode 5. Je to e, globalizačný fond, fond na prispôsobenie sa globalizácii. Barbara? Áno, ja som chcela na kolegom navrhnúť, aby sme možno tento jeden prípad Írsko prejednávali zajtra do obeda spolu s prezentáciou štyroch ďalších návrhov vzťahujúcich sa a um, mobilizácie fondu pretože e, tento írsky prípad v podstate sa musí predstaviť dnes alebo zajtra a v tomto výbore sa bude hlasovať o tom až 26. oktobra, takže zajtra e, by som e, predstavila tie ďalšie štyri prípady, o ktorých sa bude ale hlasovať až zajtra. Pokiaľ... Samozrejme, myslím, že všetci súhlasia. Možno by sme dnes mohli začať. Ak ste pripravená, tak môžeme začať. Máme trošku času dnes na výmenu názorov. Zajtra budeme mať menej. Času budeme mať potom viac priestoru na hlasovanie. Barbara, nech sa páči. Dente. Ehm, abbiamo quindi la presentazione di cinque nuove richieste della mobilitazione. Áno, mali sme tu 5 nových návrhov, čo sa týka mobilizácie fondu. Ten prvý návrh, tak ako som povedala, o tom sa bude hlasovať 26. oktobra a týka sa to 20, viac ako 800 prepustených z firmy SR Technics Takže ide o, asi o, o 7,5 milióna eur. Takže čo sa týka tých eh, hlasovaní z minulého týždňa, ten text sa zapracoval eh, do z možných eh, pozmeňovacích návrhov, ktoré sme minulý týždeň prijali. Takže tá možnosť zo strany výboru, ako by som to vyjadrila. My sme chceli vytvoriť e, istý nový priestor práve v tejto rozpočtovej linke pre malé a stredné podniky. Toto teda je zmena, ktorá by sa mala urobiť s ohľadom na hlasovanie z minulého týždňa. Toto je to, čo je nové. Potom, čo sa týka druhej žiadosti, tu ide o 14 1400 prepustení v 23 španielských podnikoch Katalánsku. Ide o automobilový sektor a odpovedá to celé 2,7 milióna eur, To je odhadovaná suma. Tretí prípad sa týka 512 prepustených a v oblasti e, polovodičov. To firma sa volá NXP Semiconductors. Semiconductors a je to 1,8 milióna eur. Ehm, som prež rýchla, dúfam, že nie. Čo sa týka čtvrtého, čtvrtej e, požiadavky, to je z Dánska a ide o podporu pre 951 zamestnancov, ktorí boli e, prepustení e, v 45 podnikoch v Nordjulande a všetko to je strojárenská výroba a výroba e, strojných zariadení. Takže ide o 7,5 milióna eur odhadovanie. A piatý prípad, to je posledný návrh, to je Portugalsko. Z Portugalska 519 e, prepustených a to v podniku, ktorý sa volá Grimonda a je to elektronický podnik, podnik na výrobu elektroniky 2,4 milióna eur je absolútne jasné, že pozmeňovacie návrhy, ktoré sa teraz vniesli, odpovedajú aj tým, ktorú, ktor- o ktorých sme eh, minulý týždeň diskutovali a sme o nich hlasovali. Je to absolútne identické. Eh, je to väčšinou, eh, sú to pozmeňujúce návrhy od pána Alvara, potom socialisti podali niekoľko pozmeňovacích návrhov a potom zase Oakland a Alvaro. Uh, ale minulý týždeň sme o tom diskutovali a takisto sme ich už odhlasovali. Ďakujem vám veľmi pekne. Máte nejaké pripomienky? Pán Haglund a pán Portáš. Pán Haglund. Thank you, chairman, and thank you. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem našej spravodajkyni za výbornú prácu Máme teraz dobrú predstavu o tom, čo robíme. Niektorí v ALDE, teda nie je to tajomstvo, že nie všetci sme za EGF ako nástroj, toto nie je tajné, ale myslím si, že niektorých nás, z nás to trápi. Čiže bolo by dobre, keby sme mohli nájsť spoločné stanovisko so všetkými eh, kolegami je tu taká tendencia, kde brať tieto peniaze. Ja chcem zdôrazniť, že transfery, ktoré máme pred sebou, vlastne berieme peniaze z ukončenia programu pre zlepšenie podnikov, environmentálne prostredie pre malé a stredné podniky, inovačná politika a tak ďalej. A toto ma naozaj veľmi trápi, pretože na jar sme všetci hovorili o tom, že tu máme túto stratégiu 2020 a aký by mal byť náš cieľ. A teraz vidíme, že tieto prostriedky neboli dobre využité, očividne. Takže je to skôr o tomto ako o OG v samotnom. Ale teraz vidíme, že máme veľmi dôležité rozpočtové riadky, na ktorých sme sa všetci, všetci zhodli, že sú to priority a zrazu sú tu extra prostriedky a vieme, že je tu obrovský dopyt alebo potreba pre tieto prostriedky. Čiže niečo nefunguje, niečo nie je v poriadku s našim e, nástrojom. Tieto peniaze zostali a bolo by zaujímavé vypočuť si od komisie, či toto je jediné miesto, kde sú tieto zvyšné prostriedky. Ak áno, bolo by zaujímavé si vypočuť od komisie, prečo sa tieto peniaze nevynaložili tam, kde sa mali vynaložiť a prečo sa majú vynaložiť e, v rámci Fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. Takýto trend nemôže pokračovať, ak chceme niečo dosiahnuť. Čiže je to trošku mimo témy eh, návrhu pani Matera, ale politicky je to s tým spojené a príjmanie rozhodnutia všetkých týchto transferov, hovorili sme o to aj minulý týždeň, toto všetko sa bude presúvať, eh, bude to teda takýto typ činností a to ma naozaj veľmi trápi a aj skupinu ALDE, teda tento trend je znepokojivý ale sme spokojní s tým, ako sa toho spravodajkyňa ujala, ale mali by sme položiť komisii takúto otázku. Čiže financovanie mm, tohto EGF. Áno, ďakujem vám, milý kolega. Je to výborná pripomienka, naozaj výborná pretože riadky, ktorých sa to týka, sa považujú za priority z našej strany. My sme odhlasovali pozmenujúce návrhy, aby sa na budúci rok tieto riadky, riadky zvýšili. Tento rok neboli úplne vyčerpané tieto riadky, takže je tu problém. Jedného dňa bude potrebné, ak teda chceme tento fond zachovať, budeme musieť permanentne uvoľňovať prostriedky pre tento fond. Túto diskusiu sme mali pri príležitosti diskusie o správe pána Portaša a medzi tým sa tento fond financuje z úspor z pod spotreby iných rozpočtových riadkov. Na začiatku sme všetci povedali, že rozpočtový riadok, ktorý je najžiadanejší, je sociálny fond. Zdalo sa to trošku zvláštne a trošku protirečivé a výbor pre zamestnanosť sa tým zaoberal. Teraz konštatujeme, že sa žiada viac fond pre inovácie a prípravu budúcnosti, ale to je otázka, ktorá je taká skôr základná. Uvidíme, či Európska komisia je schopná na to už teraz odpovedať, ale podľa mňa bolo dobre, že sme túto otázku položili. A teraz pán Portaš, ktorý je veľký odborník na túto otázku. É, é recorrente, <clears throat> ela começou de facto com o Fundo Social Europeu. Áno, je to téma, o ktorej sme už hovorili ohľadom Európskeho sociálneho fondu a teraz e, teda tu nemáme žiadne ďalšie. Je to otázka, o ktorej sme už hovorili, ale sú na ňu dve možné odpovede. Najskôr. Máme niektoré rubriky, ktoré sú prefinancované. A potom Diskusia nie je e, užitočná. Skutočný problém, ktorý ešte musíme vyriešiť, je práve ten, ktorý tu odznel. Fond by sa by mal mať svoju vlastnú líniu financovania, ak teda chceme, aby fungoval. A ja vôbec teraz nesúhlasím s kolegom Hagondom. Musí sa to urobiť podľa rozpočtového programu. Druhá pripomienka nemám nič, čo by som mohol povedať k tým piatim návrhom, ktoré tu boli predložené. Poznám, poznám lepšie situáciu v Portugalsku možno a tento týždeň som sa stretol s zamestnancami tohto podniku Kimonda z Portugalska. Tento program má trošku časový sklz. E, je tam 840 pracovníkov alebo zamestnancov, ktorí sú kandidáti, niektorí ďalší prejdú školením. Je tu teda sklos, ale to nie je chyba z našej strany. Ten systém je na vine a jeho fungovanie. No a posledná pripomienka. Ak som minulý týždeň nehlasoval o rozpočte na začiatku minulého týždňa, tak to bolo preto, že som bol pozvaný, aby som sa zúčastnil stretnutia všetkých zástupcov na národnú kandidatúru na fond alebo na tieto fondy. A toto stretnutie sa uskutočnilo v Portugalsku. No a keďže ja som spravodajca a musím sledovať vývoj tohto fondu, tak som tam bol, aby som videl, ako každá z krajín plánuje budúcnosť, pokiaľ ide o využívanie tohto fondu. Komisia predložila štúdiu členským krajinám, tá sa týkala budúcnosti tohto fondu. Je to skôr taký dotazník, ktorý bol e, zaslaný kandidátským krajinám a bolo by zaujímavé, keď odhlasujeme ten rozpočet, diskutovať aj o tomto. E, bolo by to prvé z troch stretnutí, ktoré komisia navrhne a pôjde o hodnotenie situácie. Musíme sa pozrieť na to, čo je potrebné zmeniť a kedy. Ďakujem, milý kolega. Áno, bol to dobrý návrh. K hlasovaniu z minulého týždňa nemohli ste tam byť, ale my sme sa pokúsili brať do úvahy v rámci možností želanie vašej politickej skupiny, pretože myslím, že spravodajca v zozname prípravných projektov a programov zachoval dva pilotné programy zo strany GUE, čo v podstate bolo zdrojom určitej žiarlivosti. Ale teda podarilo sa nám odhlasovať tieto čísla. Teraz sa obraciam na Európsku komisiu, vítam generálneho riaditeľa. Chce komisia reagovať na otázku, ktorú položil pán Haglund? Alebo máte nejaké iné komentáre? Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Odpoveď je v dokumente, v dokumentoch, ktoré ste dostali. Mám pred sebou napríklad dokument ktorý sa týka prevodu prostriedkov DEC 13 2010. Ide teda o prevod na Európsky fond pre prispôsobenie sa globalizácii. V tomto dokumente sa hovorí na strane 4, aký je dôvod, prečo používame rozpočtový riadok 04, 01, 05. Z dôvod je jednoduchý, je to riadok, ktorý sa používa na pozemkové fondy pre e, Európsky finančný investičný fond. E, svetová finančná kríza spôsobila, že tento činnosť e, táto činnosť bola obmedzená a teda aj tieto prostriedky. Čiže pokiaľ ide o úverové prostriedky, sú tu možnosti, ktoré sme preskúmali bez toho, že by to nejakým spôsobom ovplyvnilo činnosti, ktoré sú financované z tohto riadku, ale boli, opakujem, obeťou krízy a znížením alebo utlmenia činnosti v tomto sektore. Druhou vecou je diskusia, o, ktoro, o ktorej ste hovorili, že by mala pokračovať o financovaní Európskeho fondu prispôsobenia sa globalizácii a ja som si e, poznačil komentáre, ktoré odzneli na túto tému. Ďakujem vám, predseda. Ďakujeme pánovi generálnemu riaditeľovi. No a teraz Barbara sa hlási o slovo, takže pani spravodajkyňa, nech sa páči. Eh, semplicemente perché prendo nota anche di quello che ha suggerito. Áno, ďakujem, pán predseda. Chcem povedať, že som si zapísala to, čo eh, tu povedal pán Portáž, pretože to týka, týka diskusie, ktorá sa opakuje, ale je to tak. Ja os, ak osobne ako zodpovedná za tento fond, za svoju politickú skupinu, za APP. My e, to opakujeme stále e, ďalej, že sme o tom už hlasovali a že, že sme hlasovali o tom, že sa to pri e, ďalšom finančnom výhľadovom pláne premyslí. Takže je to tak, my chceme teda pokračovať, alebo sa to bude robiť vo výbore SURE. Pretože tí, ktorí e, E, tí, ktorí e, tu teraz diskutujú, tie, tie isté osoby sú aj vo výbore SURE. To znamená, máme o tom diskutovať teraz tu, alebo to máme preniesť do e, výboru SURE. My predsa všetci vieme a všetkým nám je jasné, keď si chceme nájsť nejaké marže pre tento fond v rozpočtových linkách, tak to je vždy dosť ťažké, pretože my tu mám, to je ako príš krátky paplon. keď si ho vyťahnem k tvári, tak mám voľné nohy. A keď si ho posuniem na nohy, tak mám voľnú polovičku tela. Takže to sú vždy peniaze, ktoré od niekiaľ musíme zobrať, keď, ich, keď nimi chceme financovať nejaké ďalšie návrhy. Takže Ehm, je vlastne vôbec o budúcnosť celého toho fondu. A možno, že by to malo teda, aby sme mali o tom jasne rozhodnúť, máme o tom hovoriť teraz tu, na rozpočtovom výbore alebo vo výbore SURE. Áno, ďakujem vám. Je jasné, že riešenie také udržateľné by mala navrhnúť komisia SUR, alebo teda výbor SUR. Ale zároveň je jasné, že budeme musieť prispôsobiť tento nástroj predtým. Bude to závisieť od e, objemu agendy a od disponibilných prostriedkov. Ak postupne, ako sa budeme dostávať z krízy, počet tých e, projektov sa zníži, tak môžeme počkať na výsledky práce tohto výboru súra, počkať do viacročného rámca. Ale ak na nešťastie bude tento počet projektov rásť a zdroje sa vyčerpajú, pretože tie, ten rozpočet sa proste vyčerpá, tak budeme musieť prispôsobiť aj tento nástroj. Pán Haglund znovu požiadal o slovo a povedali mi, že som nevidel pána Dardena, takže ja sa za to ospravedlňujem. Zvyčajne sa nepozerám na úplnú ľavicu alebo extrémnu ľavicu. No, takže najskôr dáme slovo pánovi Haglundovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám šťastie, že sedím v strede, takže dostane sa mi slovo. Ale vážne teraz len stručný komentár. Najskôr ďakujem pánovi generálnemu riaditeľovi, ktorý e, nám trošku objasnil veci, pokradiť o tento rozpočtový riadok, ale mne išlo o to, že ak sa vrátime pár týždňov dopredu a pozrieme sa na ďalšie transfery, tak nie všetky prostriedky sa zobrali z tohto, z tohto riadku. Tu mám to práve pred sebou. Ak e, teda pán generálny riaditeľ sa vráti na všetky tieto riadky, odkiaľ sme čermali prostriedky, tak všetky sú z rovnakého sektora. Nás by zaujímalo, prečo sú prostriedky v tejto časti rozpočtu na tejto dôležité veci, ktoré sú excesívne alebo sú tam prebytky. Možno by to bolo dobre vysvetliť aj pre ostatné riadky a všetky zvyšné prostriedky. Chcel by som vyzvať komisiu, aby sa na to pozrela, hlavne keď vieme, že súkromné uh, venture capital išli dolu. Bolo to veľmi prekvapivé, že prostriedky v tomto riadku sa nevyužili. A som si istý, že sú tu problémy s finančným nariadením a toto umožňuje, aby sa tieto prostriedky využili tam, kde je to potrebné. Je tam diskusia vo výbore ekon, je tam permanentná potreba prostriedkov a potom teda niečo je tu v neporiadku s našou štruktúrou. Toto je analýza, ktorú by som chcel, aby komisia urobila. Prečo sa tie prostriedky nevynaložili? Je tu nejaké vysvetlenie, hlavne eh, hovoríme o mnohých rozpočtových riadkoch, nielen o tom, ktorý som spomenul. Čiže ešte by som chcel predsa len poprosiť komisiu, aby sa na to pozrela a budeme sa na to pozerať aj vo výbore SUR. Takže toto je veľmi dôležité a pre komisiu by bolo dobre sa na to pozrieť na budúci rok, pretože, ako pán Lamasur povedal, potrebujeme viac prostriedok na budúci rok, ale nemá zmysel dávať sem peniaze, ak sa to znovu nevyna- nevyužije. To môžeme rovno škrtnúť tieto rozpočtové riadky. Ďakujem pekne, kolega. A teraz má slovo pán Darden. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve také úvahy Najskôr k transferom pridávam sa k tomu, čo povedal pán Portas a k reakcii pani Matera. Myslím, že sme hovorili počas diskusí problém transferov a naša skupina vyjadrila svoje stanovisko proti využívaniu transferov a preto sme predložili pozmenujúci návrh počas hlasovania minulý týždeň a zachovali sme predloženie tohto návrhu Čiže sme proti tejto technike transferov bez ohľadu na to, z akých prostriedkov sa to bude e, čerpať, pretože tento fond sa ohrozí. Bolo by potrebné vo výbore Sur o hovoriť, ale možno predtým ešte by bolo potrebné tento fond navyšiť vzhľadom na počet žiadostí a myslím, že tieto počet sa určite nezníši na nešťastie. A druhá moja úvaha sa týka odpovede pána generálneho riaditeľa z Európskej komisie. Teda nemôžem byť spokojný s takouto odpovede, hoci ďakujeme aj za to, ale nie je to paradox, že v čase krízy máme pod, po, podvyužitie tohto fondu, zatiaľ čo by sa dalo očakávať, že veľa malých a stredných podnikov bude žiadať tieto prostriedky. Čiže pán Haglund to povedal, potrebujeme to rozpracovať, vysvetliť toto podvyužitie fondu a dúfam, že sa k tomu budeme schopní vrátiť na budúce a získať dodatočné vysvetlenie zo strany komisie. Ďakujem. Áno, ďakujem vám. Áno, kríza pravdepodobne má protichodné účinky, pretože na jednej strane sú tu dodatočné potreby financovania pre podniky, na druhej strane je ale menej projektov v čase krízy. A v rámci niekoľkých mesiacov banky nefinancovali investície, pretože vo väčšine európskych krajín na veľký rozdiel od USA väčšina investícií sa financuje bankami v USA sa finančuje finančnými trhmi. Takže žiadne investície, menej žiadostí na financovanie inovácií. A tu v podstate nemáme jasný pohľad na to, čo sa deje v posledných mesiacoch. Určite to neodzrkadľuje nejakú trvalú, trvásnejšiu situáciu, ale pravdou je, že toto sú otázky, na ktoré potrebujeme odpoveď. Pani Haug bude hovoriť ako podpredsedníčka výboru pre rozpočet a ako predsedkynia výboru SUR. Takže Juta. Äh, Áno, takže vlastne tak ako eh, aj jedno, aj druhé, hm, to, čo Barbara povedala, to bolo presne správne. Máme rok 2010. Uh, eh, roz, uh, výbor uh, SURE Um, má svoj rozpočet a určite uh, sa budeme chcieť uh, vyjadriť tej, uh, k tomu nápadu, že chceme nejaký osobitný podvýbor, alebo bude fungovať tak ako doteraz, a bude virtuálny, alebo budeme ho napájať ten fond vlastne z iných rozpočtových liniek. Toto musí v júni budúceho roku byť jasné ale my si musíme vlastne z roku na rok premýšľať, čo sa deje s, tou, s tým právnym základom toho fondu každý rok a ako e, s tým budeme zaobchádzať. A v podstate, ako budeme zaobchádzať s tými otázkami a ako budeme narábať s tými otázkami, ktoré položil aj Karl Haklund. Veľko povedal pán predseda, um, že mnohí, mnohé podniky práve týchto časoch nechcú expandovať alebo sa nechce, nechcú zakladať niečo nové. Ale existuje a toto vlastne zažívam veľmi často, lebo sa tie podnikatelia sa u mňa stiažujú, že sú veľmi opatrné banky, ktoré nie sú ochotné svojimi kanálmi implementovať peniaze z Európskej únie a toto si myslím, že toto je tá slabina momentálne, pretože to, to je slabina, ktorú mám pri mm, malých a stredných podnikoch momentálne. To znamená, že to nie je dostatočne zorganizované tak, ako by sa to malo potom pri tom konečnom spotrebiteľovi odraziť. Myslím si, už musíme ehm, to prepracovať, niečo tu urobiť, pretože uh, Inak si myslím, že potom parlament môže poskytovať toľko peňazí, koľko len chce. Keď to v tomto mieste, v tomto ohnívku nebude fungovať, tak e, nám celé tie peniaze budú na nič. Takže áno, samozrejme vo výbore e, súra budeme musieť o tom hovoriť, samozrejme. A potom dúfam, že budeme ťahať my v parlamente všetci za jednu uh, za jeden povraz, musíme sa k tomu vyjadriť, ale tak ako je to momentálne nastavené, že e, budeme musieť e, nájsť e, podľa stávajúceho právneho základu e, budeme musieť nájsť riešenie na budúci rok, tak aby sme ten fond mohli financovať ďalej. Takže Myslím si, že to, čo členské štáty um, zistili, že existuje vôbec takýto globalizačný fond, že to je veľmi vhodné, že je to veľmi vhodný prostriedok, ako dojsť k ďalším eh, prostriedkom. Myslím si, že to teraz vidia a v podstate sa už aj naučili využívať tie pravidlá, podľa ktorých ho možno mobilizovať a eh, preto máme čím ďalej tým viac týchto návrhov. Ďakujem Juta, pán Haglund. Jednu poznámku. Pán Havel? Takže na začiatok jedna poznámka. Tento problém, ktorý riešime, je systémový problém, pretože ide o to, či máme systém financí, systém rozpočtu nastavený takto. Ak áno, tak vždy budeme mať určitú mieru nadfinancovania, pretože by sme inak nemali tú flexibilitu, ktorú potrebujeme. To je prvá systémová záležitosť a nemôže nám e, výjsť ani nič iného. Je to otázka miery priblíženia sa k nejakému výsledku, ale nič viac. Druhá otázka je takisto zaujímavá. Bol by som rád, keby Európsky fond prispôsobenia sa globalizácii mal nejaký vlastný zdroj. Vysvetlenie pána generálneho riaditeľa bolo dosť presné, tak ako fungujú zdroje, ktoré máme k dispozícii sú do značnej miery komplementárne. Ak je hospodárska kríza, je evidentné, takú skúsenosť má aj môj štát, že mnohé podniky obmedzujú svoje aktivity, nemajú priestor na spolufinancovanie projektov. To znamená, že na jednej strane budú zvyšovať projekty a tým aj peniaze, na druhej strane sa uvoľňujú prostriedky na financovanie globalizačného fondu. Ja si teda myslím, že ten výklad je prirodzený a som aj rád, že máme časť tých prostriedkov. Pochopiteľne, tak ako Juta, bol by som rád, keby tie prostriedky boli investované do inovácií, ale to zatiaľ nie je možné. Ďakujem. Oui, c'est clair, d'autant que... Áno, to je jasné. Máme predsa hospodárskú krízu. Ak eh, nie je perspektíva rýchleho oživenia a odstránenia rizika pre podniky pri začínaní projektov, ak nie sú klienti, pre e, všetky rozpočtové riadky, ktoré zavisia od princípu adicionality a spolufinancovania národných e, štátov, platí, že ten národný e, štát, národný partner a lokálna úroveň nemajú peniaze. Môžeme to porovnať so oblasťou zdravotníckej politiky. Ak dôjde k nejakej epidémii, všeobecnej epidémii, napríklad chrípky, tak viac peniazy dávame do liečby chorých, než do prípravy našich športovcov na olympijské hry. Samozrejme, že je príjemnejšie dávať peniaze do tréningu pre športovcov na olympijské hry ako do liečby chorých. Teraz pán Hartong na záver tejto diskusie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa teším z toho, čo povedal pán Haklund, ale eh, chcel by som pokračovať v tomto, pretože tento proces pokračuje ďalej. Um, členské štáty uh, veľké pod, väčšie podniky v členských štátoch dostávajú prostriedky a malé nie. Myslím si, že to, ten celý ten proces musí byť uh, taký zoštihlený a um, prepracovanejší, tak aby hneď vedeli, na čom sú, aby sme sa vedelo, že koho sa podporuje. A aby, uh, myslím si, že by sme to mali dať ako úlohu nad národným štátom, tak aby sa s tým zaoberali. Ďakujem, vážený kolega. Takže mohli by sme uzavrieť výmenu názorov k tomuto bodu a pripomeniem, že pokiaľ ide o tú írsku žiadosť, bod 5 nášho programu rokovania, tu predpokladáme, že stanovisko bude 26. oktobra prijaté na výbore pre zamestnanosť a my by sme o tom mali na KOBU hlasovať zároveň v tom istom časovom okamihu, aby to na plenárku mohlo ísť v novembri. Pokiaľ ide o žiadosti z Portugalska, z Holandska, Španielska a z Dánska, to sú body 8 až 11 programu rokovania. Výbor pre zamestnanosť predložil 30. septembra svoje stanovisko týmto štyrom žiadostiam a zajtra, myslím, pani spravodajkyňa, by sme mali hlasovať, je tak? Áno, pán predseda, len maličkosť, aby som um, to kolegom pripomenula. A čo sa týka teda toho návrhu Írska, tu je možnosť e, podať pozmeňovacie návrhy do 20. októbra. To som chcela pripomenúť, pretože tá diskusia bola, možno, bola veľmi e, simulujúca, takže možno bude mať niekto ešte ďalší nápad. Très bien, je vous remercie. Ďakujem. Vidíte teda, aká je situácia? našich holandských priateľov, pardon, írskych e, priateľov. Rozhodnutie írskej vlády z posledných e, dní e, viedlo k tomu, že verejný deficit štátneho roz... štátneho rozpočtu je 32 HDP, ale objekt cieľom je, aby v roku 2014 bol deficit 3 Ja si myslím, že toto naozaj vyvoláva obavy. Ale naozaj tá situácia, v ktorej sa budeme nachádzať počas zmierovania s radou pre rozpočet, bude vážna, keď sa budeme pripravovať na e, schválenie rozpočtu na rok 2011. Ja teda naozaj neviem, ako by Írsko mohlo zvýšiť svoj deficit do 3-4%, aby mohlo financovať európsky rozpočet. Barbara? Così Presidente, sembra quasi che ci ho preso gusto oggi ed è così. Mi eh, sono sbagliata. Áno, ďakujem pekne. Ja som sa to pomýlila a to je um, to je, čo sa týka, čo sa týka podávania pozmeňovacích návrhov, takže 15. do 15. oktobra o 10. Áno, 15. oktobra do 10. A tak, aby sme to stihli všetko o, preložiť. To je k írskému prípadu. A teraz e, body 5 až 11. Bod 6 bol, to, to sme prebrali, bod 6 bol odložený. Máme tu sedmičku, opravný rozpočet číslo 6. Pán Gualtieri, tu nie je. Pán Laslo Šurian, ste pripravení nám predstaviť tento bod 6, takže pán Šurian nám to predstaví. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ viem, som eh, teraz v plnej zhode s mojim spoluspravodajcom a my navrhujeme, aby sa to schválilo bez zmeny v, v našom výbore táto oprava rozpočtu. Tento opravný rozpočet, aby bol schválený. O čo vlastne ide? z pohľadu rozpočtu vytvorenie služby EEAS, či je neutrálne, to je otázka. To bol sľub, my sme tomu ale nikdy neverili a teraz vidíme, že si to vyžaduje ešte viac peňazí. Náš spoločný návrh bol taký, aby táto organizácia fungovala od apríla, ale teraz si myslíme, že vznikne až v novembri. A opravný rozpočet číslo 6 hovorí o základnej myšlienke, že tu bude, budú tri mesiace činnosti tejto služby a vtedy budeme musieť potom zabezpečiť následné zdroje financí. Teraz už ide ale iba o dva mesiace, čiže teoreticky môžeme položiť otázku, či by sme mali znížiť tento, tieto financie o tretinu, ale rozpoč- pardon, spravodajca si myslí, že by to znamenalo veľké riziko. Keď rada schváli tento návrh a my nie, tak potom bude musieť dojsť k zmierovaciemu konaniu a to bude v tom istom okamihu ako veľké zmierovacie konanie, čiže v novembri by sa nemohla spustiť činnosť EEAS, čiže menšie zlo by bolo, keby sme e, schválili financie na spustenie služby EEAS. To by bolo lepšie, než vytvárať zlý obraz Európskej únie, pretože teraz musíme prijať takéto rozhodnutie, že musíme zabezpečiť to, čo je treba. Nemyslím si, že to budú obrovské nadbytočné výdavky. E, výbor by mohol navrhnúť transfer financií, klasické transfery tu neplatia, pretože toto je špeciálna rubrika a špeciálny e, okruh výdavkov, preto by klasický transfer tu nemal význam. Ja si myslím, že tento návrh by mal byť schválený na to, aby sme našim e, partnerom ukázali našu dobrú vôľu. Samozrejme, že budú iné body, kde dôjde ešte k tvrdším konfrontáciám. Ďakujem, hovorí predseda. Je to opravný rozpočet na rok 2000, z roku 2010, poskytnutie finančných e, zdrojov službe EAS na rok 2010. Pozmenujúce návrhy, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili a ku ktorým sa dnes ešte, pardon, zajtra ešte vrátime, teda časť rezerv pre EEAS, to sa týkalo roku 2011. Juran sa hlási o slovo. Ďakujem, budem hovoriť veľmi stručne. Chcem sa vyjadriť v mene Gualtieriho, ktorý sa ospravedlňuje za to, že nemohol prísť z určitých dôvodov, ale požiadal ma, aby som potvrdil to, čo povedal pán Laslo Šurian, čiže oni sa dohodli, že by toto malo byť schválené v nepozmenenom znení, pretože je súčasťou, je to súčasťou dohody, ktorá by mala byť schválená na oktobrovej plenárke, čiže z našej strany e, je to v poriadku. Ďakujem. Ďakujem, Juran. Pán Portaš. Pán predseda, mám e, otázku pre kolegu Šuriana. Ja som celkom nepochopil niečo. Uh, Možno som zle počul tlmočníka, ale ja som to pochopil tak, že služba EEAS nezačne fungovať skôr ako v novembri. Okrem návrhu transferu na tri mesiace, teda na dva mesiace. Aké je odôvodnenie? Pretože hovoríte, že tu nie je riziko nadmerných výdavkov. Prečo teda robiť transfer v rozpočte, ktorý má nedostatok financií. Pán spravodajca? Ja si myslím, že preklad bol dobrý. Ide tu o to, že tu máme tri mesiace, na tri mesiace podporu a požiadavky na dva mesiace a preto teoreticky by bolo možné krátiť, ale z procedurálnych dôvodov to by malo za následok meškanie a toto meškanie je proti dohode. A preto, keď sa na to pozeráme rozpočtovým vnímaním, bolo by rozumné urobiť krátenie, ale sú tu ešte iné záujmy a v tom prípade, keďže peniaze ten objem peňazí nie je príliš veľký. Preto navrhujem, aby sme schválili tento dokument. Vy sa pýtate, prečo tri mesiace? Pretože keď oni pripravovali opravný rozpočet, tak sa predpokladalo, že to bude tri mesiace. A teraz robíme opravy a diskutujeme o prípadnom jednom mesiaci. Je to palčivá otázka, kde E, Európska únia by mohla stratiť svoju tvár. Je to Kissingerovská otázka. Komu zavolať? Komu telefonovať? Ďakujem. Oui, merci, monsieur Hartong. Dank u, voorzitter. Pán Hartong. Morgen willen bewaren, maar omdat het nu ook... Ďakujem, pán predseda. Ja si môžem nechať túto moju otázku aj na zajtra, ale pani Ashton pred nejakým časom povedala, že by chcela celý rozpočet pre mm, zahraničnú službu chcela e, mať, e, držať neutrálne 8 miliónov extra nákladov. A takže kedy to, kedy to skončí? Na, sa, na to budú pýtať európsky voliči. Drahý kolega, neutralita musí zohľadniť 28 rozpočtov. Pardon, 27 národných rozpočtov a 28 rozpočet. A tu teraz je vlastne lopta na strane členských štátov. Ja toto hovorím aj francúzskej vláde. Službu EEAS môžete vnímať dvomi spôsobmi. Jeden spôsob spočíva v tom, že hovoríme, že máme 27 národných diplomatických služieb a budeme mať 28. Ak pôjdeme touto cestou, tak je to chyba z finančného pohľadu, z administratívneho aj diplomatického pohľadu. Potom je tu druhý spôsob náhľadu a to taký, že, do, že odteraz budeme veľa diplomatických otázok riešiť na európskej úrovni a nie na národnej úrovni a na európsku úroveň presunieme aj e, národné finančné zdroje. Niektoré. Ak si zvolíme tento uhol pohľadu, tak nebudeme e, zvyšovať bremeno pre daňových e, za poplatníkov, ale takisto nezvýšime verejné výdavky, dokonca ich znížime, pretože ak o 20 rokov bude existovať jediná európska diplomatická služba pre 27 členských štátov, tak ušetríme veľmi veľa peňazí. Je to teda politická voľba. Pokiaľ ide o neutralitu, musíme dbať na to, či týchto 18 miliónov, budúci rok to už budú, bude 34 miliónov, v podstate je to transfer výdavkov. Z rady, zo strany členských štátov smerom na službu EEAS. Služba EEAS potrebuje prostriedky, pretože doteraz neexistovala a teraz má svoj vlastný oddiel, oddiel číslo 10 v európskom rozpočte. Ale máte pravdu, keď hovoríte, že musíme dávať e, pozor na obdobie o dva roky, Dôležité to bude v rokoch 2012-2013. Ja na to upozorňujem aj budúceho spravodajcu pre toto obdobie. Musíme dbať na to, aké boli úspory na úrovni členských štátov. Na druhej strane tie navyšené výdavky na fungovanie, na personál, na operatívne rozpočtové prostriedky, to budeme musieť kontrolovať. To, to sme dali pani Eštonovej a jej zahraničnej službe. K tomuto bodu sa už nikto nehlási, budeme hlasovať zajtra. Hovorí mi, hovoríte mi, že pani Gressle predložila 5 pozmenujúcich návrhov, ktoré sa teraz prekladajú do všetkých úradných jazykov EÚ a myslím, že by mali byť prístupné už dnes večer vo všetkých jazykových verziách, aby sa každá skupina mohla pripraviť na hlasovanie. Teraz sú tieto tieto návrhy e, prístupné v angličtine a to je rozpočtový, zároveň rodný jazyk pani Gresle. Čiže hlasovať sa bude zajtra. Teraz sa vám chcem poďakovať. To bol bod 7. A teraz prejdeme k 12. Ale to je na zajtra, to je hlasovanie. Čiže s pánom Šurianom si to chcem ešte overiť. Zajtra budeme, budeme mať 7 transferov na hlasovanie. Prvé 4 sa týkajú Fondu pre globalizáciu, pre prispôsobenie sa globalizácii, o tom sme diskutovali. To sa bude hlasovať zajtra. No a potom, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, je tu niekoľko ďalších transferov v neprítomnosti pána Maňku. Socialisti nám povedia, či niekto, nah- niekto nahradí pána Maňku, alebo ja ho budem nahrádzať. Ja zistím, aké budú pokyny spravodajcu. Ja budem asi hovorca. To bol teda bod, bod 13. 14, 15, 16, 17, k tomu už nič nie je. Čiže sme prešli pro- programom tohto popoludnia, odročujem rokovanie a nech tu ostanú koordinátori a dvaja spravodajcovia. A takisto budeme mať tlmočníkov, čiže odročujem na niekoľko minút a potom budeme pokračovať s koordinátormi. Ďakujem.